parlament nemá a že komisia zabezpečí, aby bolo možné e, zabezpečiť e, riadnu starostlivosť, ako aj kvalitu a dôstojnosť e, rodinných príslušníkov. Ďakujem a hlasuje sa zajtra o pol jednej. Teraz pristupujeme k hodine otázok a odpovedí. Máme už polhodinové oneskorenie. Prvá otázka. To je otázka číslo 14, ktorá sa týka využívania európskych fondov. Otázku e, položil pán Nikolesku. Pána komisára poprosíme o odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, komisia vítam tento, túto otázku, pretože sa týka e, príspevku k účinnosti využívania e, fondov. E, komisia na začiatku programového obdobia uviedla isté údaje, ale aktualizované údaje ukazujú, že v štvrtom roku 2010 sa vyčlenili prostriedky vo väčšej výške než kedykoľvek predtým. Znamená to, že sa e, preplácajú e, výdavky, ktoré sa už urobili v členských štátoch. E, je to lepšie než v predchádzajúcich programových obdobiach, pretože výška nákladov sa zvyšuje a je to 21% v koheznom fonde, 22 v EDF a 23 v ESF. Pokiaľ ide o podporu e, pre nadnárodné a veľké spoločnosti, komisia zdôrazňuje, že prvoradým e, cieľom koheznej politiky je rast a tvorba nových pracovných príležitostí v konkrétnych regiónoch členských štátoch. Všetko treba vnímať v tomto kontexte. Podpora tvorby pracovných príležitostí a ekonomický rast sa môže dosahovať viacerými spôsobmi od e, podpory malých a stredných podnikov až po ďalšie opatrenia. E, malé a stredné podniky e, majú v tomto osobitnú úlohu Komisia zdôrazňuje ich úlohu aj v rokovaniach o súčasnom programovom dokumente. Z tohto dôvodu veľká väčšina produktívnych investícií je práve zameraná na malé a stredné podniky. Môžu však nastať isté prípady, keď sa spolufinancovanie e, udeluje aj väčším spoločnostiam, aby sa splnili ciele programov a priorit. E, kohezná politika dostala v rokoch 2007 e, a 2000 2013 eh, veľkú podporu. Eh, komisia zdôrazňuje, že nadnárodné eh, korporácie tu majú osobitnú úlohu, ale tieto fondy majú za úlohu zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie, preškolovanie a zvyšovanie možností nájsť si prácu v iných podnikoch. Preto je dôležité tá kvalifikácia pracovníkov a ich schopnosť e, zotrvať na trhu práce. Čiže toto je ten hlavný cieľ. Komisia sa domnieva, že z mm, politického hľadiska by firmy nemali dostávať európske peniaze na investície, ktoré by viedli k strate pracovných príležitostí v iných štátoch Európskej únie, e, pretože čistý efekt európskych investícií by mohol byť negatívny alebo nulový. Preto e, komisia podporuje také projekty e, a v podobu 5 rokov rokov alebo v prípade malých a stredných podnikov po dobu troch rokov, ktoré prinašajú návratnosť eh, toto by nemalo však e, nejakým spôsobom e, oslabiť veľký pozitívny vplyv koheznej politiky. Komisia si uvedomuje existujúce problémy a e, navrhli sme isté zmeny a budeme sa aj naďalej snažiť zvýšiť účinnosť koheznej politiky. Jej úlohou je zlepšiť situáciu v chudobnejších regiónoch Európy, ale aj v celej Európe. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. E, chcel by som umožniť všetkým prehovoriť. A najprv pán Nikolesku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi komisárovi za kvalitnú informáciu, ktorú poskytol vo svojej odpovedi. A chcel by som ešte povedať, že v takejto rozprave, keď hovoríme o takýchto veciach ako táto, by sme mali zdôrazniť aj budúce opatrenia, aby sme sa vyhli obdobným situáciám. Ak smiem, tak by som nabral, aby sme si položili otázku, či vlastne nie je na škodu dôveryhodnosti EÚ, keď sa o týchto veciach hovorí takto na verejnosti. Ďakujem. Pán Rubik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Chcem sa poďakovať za objasnenie, lebo podľa mňa to je základ pre rozumnú diskusiu, ako aj za to jasné odhodlanie E, chcete podporiť malé a stredné podniky, lebo koniec koncov dve tretiny zamestnanosti v EÚ sa vykonáva tam a 80 daňových príjmov pochádza odtiaľ. Preto moja otázka na vás, myslíte si, že v budúcnosti môžeme výskumnú infraštruktúru v oblasti týchto e, program, e, podnikov posilniť? Ďakujem. Pani Blinkevičiute. Ďakujem pekne, pán komisár, za odpoveď. Moja otázka je nasledovná. Čo sa týka štrukturálnych fondov a čo sa týka sociálneho fondu, kde ide o zlepšenie kvalifikácie zamestnancov, kde ide vlastne o záchranu pracovných míst, toto je podľa mňa veľmi dôležité. Aký je váš názor na to, či existuje na medzinárodnej úrovni spolupráca taká, ktorá, sa, ktorá neporušuje tieto pravidla, lebo tu išlo o to, že sa vyplatili prostriedky štrukturálnych fondov. Bolo to v súlade s pravidlami? Myslíte si, že mohli by tu byť nejaké návrhy, ktoré by sa týkali toho, aby veľké a malé podniky podliehali iným podmienkam? Ďakujem. Nech sa páči. Ďalší rečník. Komisár. Respektuje pán komisár, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázky, čo sa týka výskumnej infraštruktúry. Keď ide o oblasť inovácií, tak vlastne už dnes malé a stredné podniky dostávajú príspevky CRDF, e sú to značné prostriedky a musím povedať, že ide tu o dvojciferné číslo v miliónoch eur. Toto sa týka podpory inovácií a v období 2000 až 2006 myslím, že okolo 30 tisíc podnikov sa zameralo práve na túto oblasť. My sa momentálne zamýšľame nad tým, či by sme či výskumná infraštruktúra má mať rovnaký význam budúcnosti, či by to nemalo prekračovať rámec ekonomiky, či by to nemalo, nemalo ísť za základný výskum, podľa možnosti ešte v rámci tohoto obdobia, by sme chceli mať výskumný projekt, ktorý poprvýkrát bude vybavený príslušnými prostriedkami. Výskum tejto oblasti ukázal, že ide o veľmi udržateľný, trvalo udržateľný vplyv na samotný región. Presahuje to samotný projekt a to síce tak, že sa vytvoria pracovné miesta, nielen pre výskumníkov, ale pracovné miesta aj v dodávateľských podnikoch. Vytvorí sa základná výskumná infraštruktúra, to si vyžaduje tiež, e, tiež subdodávateľov a takto je možné posunúť celý región, ako by tam boli napríklad eh, v Maďarsku a to by mohol byť dobrý signál v budúcom programovacom období, určitý impuls pre univerzity a toto by mohlo mať konkrétny vplyv, lebo vlastne dnes tie výskumné aktivity na univerzitách vlastne z jednej tretiny sú v oblasti aplikovaného výskumu, čo vytvára aj nové pracovné miesta. Potom to bola otázka pani Blinkevičiute v rámci Európskeho sociálneho fondu spravidla. pravidla tie osoby, ktoré sú zamestnané alebo nie, získavajú podporu prosnicom školení a tak sa majú má sa zlepšiť kvalifikácia na trhu práce. Či už je to v rámci toho podniku, kde pracujú, alebo ak teda momentálne nepracujú, ide o to, aby sa zlepšila ich kvalifikácia, alebo aby sa kvalifikovali na iné pracovné miesta. Môžem spomenúť jeden príklad. Možno to ste chceli naznačiť a neustále sa to kritizovalo. Napríklad čo sa týka zamestnancov McDonald'sov, kde sa im poskytli škole, školiacie opatrenia a tu musíme jasne rozlišovať. Tu išlo ďalšie vzdelávanie zamestnancov McDonald'su, aby na pracovnom trhu sa lepšie kvalifikovali Iste viete, že niekedy sa kritizuje, že pracovné miesta spoločnosti McDonald's sa označujú ako McJobs, čo sú pracovné miesta častokrát na čiastočný úvezok. Z časti tá práca si nevyžaduje veľkú kvalifikáciu. Je to práca, ktorú vykonávajú častokrát študenti, kde ide o to, aby tieto osoby získali lepšiu kvalifikáciu. A tam, kde ide o zlepšenie kvalifikácie v rámci samotného podniku, tak to bol projekt, kde McDonald's znášal e, tie náklady v plnej miere. Takže my budeme dbať na to, aby ďalšie vzdelávanie zamestnancov sa zameriavalo na ich osobnú kvalifikáciu a na tomto pozadí si myslím, že by sme nemali rozlišovať medzi tým, kde títo ľudia momentálne pracujú. Cieľom by malo byť to, aby sa osobná kvalifikácia a osobná kvalita ľudí zlepšovala, aby ľudia v súvislosti s čoraz mobilnejším pracovným trhom boli lepšie pripravení, aby mohli si nájsť ľahko prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k otázke, ktorú položila pani Gönc. Je to otázka 16, týka sa to Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Yeah, thank you again. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, veľmi rád reagujem, že pokiaľ ide o financovanie tohoto programu, aj aspekty garancie, aj aspekty finančných prostriedkov sú vlastne už aktívne. V podstate tri mesiace potom, čo to vstúpilo do e, platnosti, komisia vlastne umožnila garantovanie e, fungovanie poskytovateľov týchto mikrofinancií. Čiže vytvoril sa tento finančný nástroj. Prvé mikropožičky budú poskytnuté už od tohto mesiaca. Veľmi rád oznamujem aj to, že komisia bola úspešná pri zabezpečovaní ďalších prostriedkov pre malých podnikateľov a využíva sa tu 160 miliónov eur a očakáva sa, že prídu aj ďalšie príspevky. Takže toto umožňuje vlastne zvýšiť objem pôžičiek asi na úroveň 500 miliónov eur. Toto určite pomôže nezamestnaným a tým, ktorí čelia sociálnej, sociálnemu vylúčeniu a bude to mať samozrejme dopad aj na úverový trh. Ide o to, aby sa tie prostriedky dostali k náležitým cieľovým skupinám. A komisia má teda vlastne e, svoju úlohu a aj príslušný Európsky investičný fond má na to mandát. Pokiaľ od začiatku roku 2011 sa budú poskytovať tieto mikropôžičky cestou mikrofinančnej inštitúcie v Belgicku, ktorá sa hlavne zameriava na znevýhodnené e, časti alebo skupiny obyvateľov a na tých, ktorí majú prístup ku konvenčným spôsobom požičiek. A samozrejme ide o to, aby tieto prostriedky boli vyvážene poskytované aj z hľadiska geografického. Čiže asi 60% pôjde do strednej a východnej Európy. Mikrofinancie určite majú veľmi dôležitý, e, dôležitú úlohu pri rozbiehaní podnikania. A v tomto zmysle e, Európska komisia bude e, narábať aj s Európskym sociálnym fondom, aby podporila samostatne zárukovočinné osoby a ďalšie programy v oblasti malého podniku e, podnikania. Čiže vlastne 2,7 milióna eur sa taktiež využijú na podporu podnikateľských aktivít v tomto smere. Otázka, či vlastne sa budú podporovať e, alebo dotovať nejaké úrokové platby, to je ešte otvorená vec, ale niektoré členské štáty, napríklad Litva, poukázali, že bude využívať túto cestu. Komisia samozrejme podporí informácie, ktoré sa týkajú EPMF. E Poskytovateľia mikrofinancií, ktorí oni samotní budú poskytovať vlastne informácie o mikropôžičkách komisia bude využívať existujúce siete v oblasti verejnej zamestnanosti. Taktiež sa bude spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, pokiaľ je o informovanie o mikrofinancovaní. Okrem toho je tu aj kampaň, ktorá sa zameriava hlavne na mladých ľudí, aby mohli oni, aby sa im pomohlo v podstate začať s podnikaním aj cestou týchto mikropožičiek. Ďakujem. Pán Valčítis, vaša otázka príde o chvíľku, hej? Nie teraz hneď, ale potom, o chvíľočku, ak dovolíte. Nemôžem položiť otázku k tomuto bodu? A prepáčte, sú tu ešte traja prihlásení ako doplňacie otázky pani Gönc a ešte ďalší dva rečníci potom, ak dovolíte, budete na rabi. Takže pani Gönc. Ďakujem pekne, pán predseda, s radosťou som si vypočula názor pána komisára a hneď chcem položiť otázku. Keď sme pred niekoľkými týždňami dostali vlastne informácie, tak vtedy sa hovorilo iba o nejakých 200 miliónoch eur a práve tomuto, k tomuto smeruje moja otázka. Podľa pôvodného plánu alebo sľubu sa hovorilo o 500 miliónoch a zaujímalo by ma teda, odkiaľ sa získalo získali tie ďalšie prostriedky. Myslím, že je to dôležité, pretože vlastne ide aj o to, že je to dôležitý program aj teraz s cieľom znižovať dopady krízy. Druhá dôležitá otázka sa týka toho, že vlastne Európsky sociálny fond vlastne na podporu úrokových platieb alebo na dotovanie eh, v oblasti mentorovania a podobných aktivít že aj tam pôjdu prostriedky, ale potom sa zdalo, ako by komisia bola troška nechala tú otázku bokom. Čiže je dôležité poskytovanie informácií, aby sme tie informácie dostali k ľuďom. Takže na to sa pýtam. Ďakujem. Pán Zemke má slovo. Vážený e, pán komisár, chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať e, za vašu správu. Úplne súhlasím s tým, že nástroj, o ktorom dnes hovoríme, je veľmi dôležitý, ale musíme si zodpovedať aj ďalšie otázky a to, ktoré krajiny v skutočnosti využívajú tento nástroj mikropožičiek, mikrofinancovania. Mám isté obavy, e, pretože e, je treba zabezpečiť, hovorili ste, že treba zabezpečiť rovnomerné geografické zastúpenie a preto sa pýtam, ktoré krajiny to využívajú. Ďakujem. E, vážený pán komisár, je pravda, že hospodárska a finančná kríza najťažšie postihuje mladých ľudí. Nesmieme však zabúdať na ľudí, ktorí majú na 40 a sú nezamestnaní. Spomenuli ste, že 60 prostriedkov z tohto nástroja je zameraný pre strednú a východnú časť Európskej únie. Identifikovali ste nejaké prekažky používaniu tohto nástroja v tejto časti Európy? Ďakujem, pán komisár. Ja, vielen Dank für, eh, Ďakujem pekne za záujem, za stanovisku. Téma mikrofinancovania je skutočne takou témou, ktorá, ktorou sa zaberajú viaceré generálne riaditeľstva kolega Andor tu má viac menej také líderstvo, ale v oblasti regionálnej politiky tiež sa zaberáme to otázkou, toto otázkou. Čo sa týka otázky úrokových sadzieb, tak je to tak, že sú členské štáty, ktoré ako, podnik, ako podmienku používajú maximálnu hranicu, ktorá dosahuje asi 8 až 9,5 Okrem toho je nutné si uvedomiť, a vlastne aj v rámci prípravy tejto tematiky som to spomínal, že sú tu samozrejme celkové náklady, ktoré je nutné porovnať s samotnými pôžičkami. Sú tu pomerne vysoké náklady, ktoré je nutné pokryť a to znamená, že je tu dôležité nájsť takú strednú cestu. Podľa môjho názoru sa to podarilo. Čo sa týka druhej otázky, môžem vám povedať, že čo sa týka nástroju Žazmín, ktorý má slúžiť na to, aby sa pripravilo mikro, mikrofinancovanie, tak tu musíme pripraviť do, e, sprostredkovateľov a v súčasnosti tu máme 15 inštitúcií, ktoré sa pripravujú na celý proces vo viacerých štátoch, 11 sa nachádza v strednej a východnej Európe a 4 v západnej Európe. Teraz nemám povedať z hlavy všetky štáty, ale v zásade je to väčšina nových členských štátov, ktoré potom spadajú a rátame s tým, že v najbližších rokoch by k tomu mohlo prísť zhruba 20 nových sprostredkovateľov tieto budú pripravené v rámci programu Jasmine. No a čo sa týka poslednej otázky, poprosím vás o pochopenie, že z hlavy vám neviem dať presnú odpoveď. E, radi vám dáme písomnú odpoveď, samozrejme detailnú, kde ide o dôvody pre obmedzenie prístupu, ale ja by som si dovolil povedať, že, že častokrát vznikajú problémy pri komunikácii No ako to povedať, sú tam častokrát isté prekážky, keď mnohí z tých veriteľov sú častokrát takí, ktorí by nedostali úver od žiadnej, normálnej, žiadnej tzv. normálnej banky. Takže je tu určitá zdržanlivosť, určité obavy obrátiť sa na tieto inštitúcie, predovšetkým keď ste majú už takéto negatívne skúsenosti, preto je dôležité aj tieto oblasti informatívne pôsobiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz pristupujeme k otázke číslo 15 pána Balčitisu, Balčitisa na pána Tajaniho. A v jeho mene odpovie, alebo teda príde sám pán Tajani, keď bude pripravený. vás, pán komisár. Pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Európsky cestovný ruch je taktiež jedným zo sektorov, ktorý, sa, ktorý musí reagovať na globalizáciu. Je to vlastne výzva ktorú už predo mnou pán komisár spomínal viackrát a hlavne vo vzťahu k priemyselnej politike a globalizácie, v svetle globalizácii. A vlastne sme o tom už hovorili aj my, aj v svetle toho, čo vlastne nám poskytuje ako rámec Lisabonská zmluva. A predstava je teda, aby Európsky cestovný ruch bol moderný, konkurencieschopný, stabilný ako odvetvie. A priaznivý kontext pre malé a stredné podniky a aj pre samostatne zárobkovočinné osoby v tomto sektore je tiež dôležitým aspektom. Chcem hlavne poukázať na tri oblasti. Zvyšovanie konkurencie schopnosti, E, tohto odvetvia v rámci EÚ. Ďalej, po druhé, posilňovanie a zvyšovanie kvality. Po tretie, konsolidácia celkového imidžu a profilu Európy z hľadiska turistických destinácií. Takže musíme vlastne využiť aj finančné nástroje, ktoré v EU máme, aby sme cestovný ruch podporili a rozvíjali. Čiže je potrebné, aby toto odvetvie malo k dispozícii tie nástroje, ktoré mu umožnia čeliť výzvam súčasnosti a budúcnosti. Preto sa vlastne príde aj s novými opatreniami, ktoré majú zvýšiť kvalitu v oblasti cestovného ruchu a majú taktiež aj posilniť odbornú zdatnosť pracovníkov a personál v oblasti celstovného ruchu. A tu hovoríme aj o rodinných podnikoch napríklad. A samozrejme, je to všetko vo svetle zvýšenia konkurencieschopnosti. Máme na mysli viaceré spôsoby zvyšovania odbornosti. Napríklad podniky e, by sa prispôsobovali novým informačným technológiám, či sa tiež zvýši ich konkurencieschopnosť. A myslím, že vlastne o tomto hovorí oznámenie komisie. A vlastne o tom sa hovorí tu v parlamente a je prítomný aj spravodajca. A ako poznáme programy ako Leonardo a ďalšie, poznáme program Erasmus, je tu Európsky sociálny e, fond a sú tu aj ďalšie programy a stratégie, ktoré vlastne podporujú ten širší záber a širšie spektrum, e, pokiaľ ide o rôzne formy cestovného ruchu. Čiže ide o to, aby sme vytvorili ten priaznivý kontext – Treba pripomenúť aj to, že malé a stredné podniky môžu vlastne mať prospech aj z horizontálnych ponúk e, finančných nástrojov, napríklad Jeremy, čo vlastne je spolupráca Komisie a Európskej investičnej banky. Vlastne má umožniť malým a stredným podnikom viacej uplatňovať rizikový kapitál a lepšie podnikať. A nakoniec e, to má viesť k zlepšeniu pozície malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu. Čiže ide tu aj o opatrenia, ktoré majú pôsobiť v tejto sfére a v nastavujúcich týždňoch očakávame aktualizovanú verziu materiálov z Európskeho parlamentu a úlohovie, aby sme dokázali lepšie ochraňovať naše malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v oblasti cestovného ruchu. Je tu obrovský potenciál pre rozvoj tohto odvetvia. A očakávame, že k takémuto rozvoju v nastávajúcich rokoch dôjde. A to vlastne predpokladá aj Lisabonská zmluva, že tu bude aj tá pridaná hodnota. A že vlastne aj regióny a členské štáty vlastne už aj teraz prispievajú k aktivitám v tejto línii. Komisia a ja sám máme veľký záujem, aby sa dokázali podporiť všetky malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v danom odvetví tu v rámci EÚ. A vlastne to strategický záujem, aby sa cestovný ruch stal veľmi dôležitým. Takže ďakujem pekne. Pán Belčitis. Ďakujem, pán predseda. Hm. Then you. Yeah, and then Mr. Tikal. Ačiū labai, <laughs> gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas komisarė, iš tikrųjų noriu padėkoti. Um, pán komisár, chcel by som sa vám poďakovať za vašu veľmi e, obšírnu odpoveď. My všetci, čo sme to dúfame, že tá prognoza, ktorú ste uviedli v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu, sa skutočne v budúcnosti naplní a že toto odvetvie bude zaujímavé aj pre investorov. Ako viete, toto odvetvie nie je v Európskej únii plne rozvinuté, má to svoje objektívne dôvody a ja by som chcel položiť e, otázku. Existuje stratégia e, pre Baltské more a, e, a zvýšenie atraktívnosti tohto regiónu sa uvádza medzi hlavnými cieľmi tejto stratégie. Čo sa v posledných rokoch v tomto smere dosiahlo? Ďakujem. Grazie, ringra... Ďakujem, áno, tak teraz som ja na rade, prepačte. Uh, Ďakujem. Som vďačný za predchádzajúcu otázku, ktorá sa e, zameriava na tie otázky, ktoré budú predmetom správy, ktorú ja sám pripravujem. Chcel by som sa poďakovať pánovi podpredsedovi Tajanimu za veľmi silný impuls európskej politiky cestovného ruchu, ako aj za plán implementácie, ktorý bol vypracovaný pred niekoľkými týždňami. E, tieto dve veci zameriavajú pozornosť na malé a stredné podniky, ktoré by mohli zvýšiť konkurencieschopnosť tohto sektoru. E, pokiaľ ide o financovanie, sú tu dve línie. prvé je potrebné zvýšiť dostupnosť existujúcich fondov a po druhé máme 14 miliónov rôznych e, e, vynálezov. Domnule sunt unele țări care utilizează... 30 sekúnd, ďalšia doplňujúca otázka. Ide o regionálny program, ktorý sa týka konkurencie a inovácií. Myslím, že Veľká Británia a Grécko využívajú tento program a využívajú operačný program pre e, regionálny rozvoj. Chcem sa opýtať, či predpokladáte vytvorenie nejakého európskeho rámca, ktorý by zlepšil účasť malých a stredných podnikov pri e, prístupe k európskym formo, fondom, ktoré sú za účelom e, cestovného ruchu uplatňované. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcel poďakovať autorovi otázky pánovi Balčitisovi, lebo on mi dal vlastne možnosť sa vyjadriť k téme, ktorú ja osobne považujem za dôležitú. Ja ako komisár som zodpovedný vlastne za cestovný ruch a som prvý takýto komisár. Spolučne s priemyselnou politikou toto je pre, pre nás priorita. Je to kľúčová téma pre nás. Dobre, a teraz keď hovoríme o politických iniciatívach, niektoré som už samozrejme spomínal, a musím povedať, že nie je to vôbec jednoduchá otázka, lebo vlastne pred Lisabonskou zmluvou to nebolo v kompetencii spoločenstva a teraz tu máme finančný výhľad, ktorom sa ešte nerátalo s eh, tou pomocou, takže nie je to zatiaľ možnosť vy, vykonávať nejaké energetické opatrenia v oblasti cestovného ruchu. Sú tu programy ako napríklad Kalipso, potom v Španielsku sú regionálne iniciatívy, ktoré sa o to opierajú a sú veľmi pozitívne, ale ak som to správne pochopil, čo uh, myslel autor doplňujúcej otázky, tak e, bude predložená určitá správa a tá sa bude týkať budúceho finančného výhľadu, aby tam boli už prostriedky na cestovný ruch. Čo sa týka 8. rámcového programu, bolo možné to začleniť tam, alebo vznikne nová rozpočtová linka. Dôležité, aby parlament spomínal tento problém a je veľmi zložité nájsť jasné odpovede, ak neexistujú primerané prostriedky. To samozrejme neznamená, že by sme vôbec nepôsobili v tejto oblasti. Nie, budeme konať veľmi rozhodne a iste viete, že tie iniciatívy, ktoré sme prijali, sú veľmi početné. Belgické predsedníctvo na Malte vykonalo dobré podujatie. Aj maďarské predsedníctvo už oznámilo, že chce vykonať veľké podujatie. Konec koncov sme hovorili o tom už v Budapešti pred niekoľkými dňami. Takže bude to veľké podujatie, ktoré sa bude zaoberať témami cestovného ruchu. Som veľmi rád, že pán Balčitis spomínal aj problematiku cestovného ruchu v oblasti Baltického mora. Cestovný ruch sa netýka iba stredomorských krajín ako Španielska, Talianska, Francúzska a tak ďalej. Nie, nie, nie, je to významný zdroj pre celú Európsku úniu. No a to znamená, že tam potom spadajú aj štáty strednej a východnej Európy, ktoré majú skutočne veľmi veľké prírodné bohatstvo. No a čo sa týka krajín Baltického mora, jedna z tém, ktorá sa rieši v rámci textu, ktorý sa schválil 31. júna, sa týka toho, že v Rusku sa vytvára e, stredná vrstva, to znamená, že sú tam milióny občanov, ktoré ktorí chcú pôsobiť v oblasti cestovného ruchu. To znamená, že oni chcú opustiť svoj, svoju krajinu, sú tu problémy s vízami, to isté sa týka aj Číny a Európska komisia a ministri pre cestovný ruch chcú riešiť tento problém. Musíme si uvedomiť, aký je tu veľký potenciál čínskeho a ruského turizmu. Dôležité je, aby to celé prebiehalo rýchlejšie, bolo jednoduchšie prísť do našich krajín a navštíviť aj štáty strednej a východnej Európy, by tam prišli turisti zo spomínaných štátov. Sú tam veľké možnosti pre turistov z Ruska, ktorí sú súčasťou strednej vrstvy, to znamená, že je nutné spraviť všetko preto, aby to fungovalo. Jednotliví ministri Naprík, eh, som hovoril, napríklad som sa stretol prednedávnom v Británii s ministrom pre cestovný ruch. Aj tento štát sa zaoberá veľmi intenzívne cestovným ruchom a chce tento sektor podporiť. Podobná vec sa týka aj Francúzska. Dôležité je zadefinovať určité stupné brány. Európa musí znamenať pridanú hodnotu a som veľmi rád, že komisárka Vasiliu v tom texte, ktorý dnes bol schválený, ktorý sa týka športu, tam vlastne zahrnula aj tieto športové podujatia, olympijské hry v Londýne. To je tiež výborná šanca pre Európsku úniu. Ide o to, aby každý členský štát EÚ znamenal určitú vstupnú bránu, cez ktorú prichádzali turisti, ktorí neostanú len v tom štáte, ale môžu ísť ďalej do ďalších štátov. Toto je pridaná hodnota, ktorú môže zabezpečiť komisia a preto je pre mňa rozhodujúca podpora parlamentu. Srdečne vďaka za to, čo môžete ešte spraviť v súvislosti diskutujú o politike v oblasti cestovného ruchu. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz sa dostávame k otázkam na pani Vasiliu. A prvá, prvú položila pani Blinkevičiute. Nech sa páči, pani komisárka, je to otázka číslo 17, iniciatívy a programy modernizácie vysokoškolského vzdelávania. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi povedať, že vzdelávanie je jedným z hlavných faktorov, ktoré určujú možnosť zamestnať sa. Riziko nezamestnanosti je o 40 nižšie pre absolventov, absolventov vysokých škôl oproti tým, ktorí majú len stredoškolské vzdelanie. Avšak Nezamestnanosť a nedostatočná zamestnanosť mladých je v súčasnosti príliš vysoká. Mnohí mladí majú problémy s tým, ako sa dostať na trh zamestnanosti, aby proste si našli primerané zamestnanie, ktoré je primerané ich vzdelaniu. Čiže schopnosť zamestnania alebo zamestnateľnosť súvisí aj s e, tým vysokoškolským vzdelaním, ktoré daná osoba dosiahla. Dôležité je aby sa mladí v škole naučili to, čo je potrebné, tie zručnosti a vedomosti. Dnes majú k dispozícii e, teda možnosť naučiť sa, ale samozrejme veľa aj trh vyžaduje. Potrebujeme vysoký stupeň znalostí a schopností technologických, ale aj jazykových a iných, ak sa chcú mladí náležite uplatniť na trhu práce. Čiže je tu potreba kontinuálneho vzdelávania a je tu potreba kontinuálnej inovácie. Mladí samozrejme majú obrovský výber možností vzdelávania a preto by mali mať možnosť rozhodovať sa na základe kvalitných informácií aj o tom, čo môžu študovať, akou cestou sa dopracovať e, k určitému stupňu vzdelania a tak ďalej. Čiže by mali existovať aj príslušné e, orgány, ktoré budú poskytovať takéto orientačné poradenstvo. Vo vzťahu k vysokoškolskému vzdelávaniu e, vlastne e, komisia prišla aj s novými iniciatívami, ktoré vedú tomu, že vlastne mladí budú môcť získavať vzdelanie, ktoré je adekvátnejšie a relevantnejšie potrebám, ktoré v súčasnosti existujú. Komisia plánuje prísť aj s novým oznámením o modernizácii vysokého školstva. Ide o to, aby vysokoškolské vzdelanie bolo naozaj relevantné a aby zodpovedalo potrebám spoločnosti aj vo vzťahu k zamestnateľnosti. Isté sú tu pred nami veľké výzvy a tie vyjadrujeme v našej odpovedi. Ako súčasť tohto úsilia komisia posilní Európsku platformu pre dialog medzi univerzitami a podnikateľskou sférou. Zámerom je zvýšiť možnosť zamestnania sa študentov po absolvovaní vysokej školy. Z hľadiska globálneho aspektu toho, čo máme teraz dočinenia, teda s čím máme dočinenia vo svete, myslím, že inštitúcie môžu podporiť aj konkurenciu, aj spoluprácu s tým, že sa bude stimulovať ďalšia modernizácia a zvyšovanie kvality. Existujúce rankingy vám vlastne poskytujú kvalit- informácie o kvalite univerzít. Komisia bude prezentovať aj výsledky štúdie realizovateľnosti, pokiaľ ide o takýto viacrozmerný systém ratingu vzdelávacích inštitúcií. Európa musí byť lepšia v tom, ako bude predvídať to, čo bude potrebné, aké vedomosti, znalosti a zručnosti budú potrebné v budúcnosti. Čiže týmto smerom sa uberá aj iniciatíva Youth on the Move. Chceme našim mladým ľuďom pomôcť, aby sa dokázali lepšie zamestnať. A predovšetkým musíme dať mladým ľuďom ten správny mix zručností, schopností a vedomostí. Má ísť o takú panorámu schopností a vedomostí a zručností, ktorá umožní, umožní E, poskytnúť mladým ľuďom nielen to, čo potrebujú zamestnávateľia dnes, ale čo bude potrebné aj do budúcna. A preto komisia chce navrhnúť nové benchmarky o mobilite a o úlohe vzdelávania na pracovnom trhu, ktorý vychádza z vzdelanostnej ekonomiky. Čiže odborná príprava mladých ľudí, zameraná aj na programy ako Erasmus. To tiež má zvýšiť e, pozíciu mladých ľudí, mladých absolventov na pracovnom trhu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz 30 sekúnd pán Plinkievičite, pán Zemke a pán Papa Nikolau, pardon. Ďakujem pekne pani komisárke za komplexnú odpoveď. Mám ešte otázku navyše. EÚ by mala garantovať právo na kvalitné vzdelávanie pre všetkých občas, občanov, ale v členských štátoch sú dosť veľké rozdiely z hľadiska úrovne a aj pokiaľ ide o poskytovanie pôžičiek na štúdium. E, niekedy sú tie požičky zaťažené veľkým úrokom a podmienky splácania sú veľmi náročné a tie vlastne odrádzajú e, mladých ľudí od toho, aby študovali vo vlastnej krajine. A to potom vedie k úniku mozgov do iných krajín. Môže komisia, povedzme, odporučiť nejaké tie naj, navrhnúť tie najlepšie podmienky poskytovania? Um, um, ja by som sa chcel uh, spýtať pani komisárky, či skutočne majú v úmysle zvýšiť e, výšku finančných prostriedkov na výmenu mladých ľudí v Európe. V uplynulých rokoch e, prostriedky, ktoré boli k dispozícii na program Erasmus a ďalšie programy, e, tieto prostriedky mali rovnakú výšku a boli pomerne nízke. Ďakujem. Je pravda, pani komisárka, že táto otázka spadá pod zásadu subsidiarity. Napriek tomu e, sú k dispozícii prostriedky EÚ na modernizáciu školstva. Eh, pokiaľ ide o prvý eh, podporný rámec, eh, tu bola výška týchto prostriedkov obmedzená a otázka na pani komisárku je, či má komisia k dispozícii informácie o účinnosti využívania týchto prostriedkov. Odpoveď. Poprvé, existujú isté rozdiely medzi jednotlivými vysokoškolskými inštitúciami preto musíme urobiť porovnanie. Práve teraz prebieha štúdia realizovateľnosti, na základe ktorej sa urobí poradie univerzít, zmapujú sa univerzity aj z hľadiska ich e, kvality tak, aby študenti sa mohli kvalifikovanejšie rozhodovať, kde chcú študovať, čo chcú študovať a akú úroveň má tá vysoká škola kam majú úmysel vstúpiť. Pokiaľ ide o poplatky, tu musím s vami súhlasiť, že vysoké e, poplatky e, by sa mali znižiť, ale ako viete, e, toto je vec, za ktorú sú zodpovedné samotné členské štáty. My však vieme jednu vec a tým súhlasia aj ekonomovia, že investície do vzdelávania prinesú dlhodobé výsledky, rast a pracovné príležitosti, preto vždy vyzývam vlády, aby neznižovali výdavky do vzdelávania a do vysokoškolského vzdelávania. Ďalej, dostala som otázku týkajúcu sa nedostatočnej výšky grantov na mobilitu, ako je program Erasmus. Toto je dôvod, pre ktorý pracujeme na štúdii, ktorá, ako dúfam, bude vypracovaná do niekoľkých mesiacov. Je to štúdia realizovateľnosti, ktorú robí London School of Economics a Skúma sa v nej možnosť zapojenia Európskej investičnej banky do poskytovania študentských požičiek na účely mobility. Myslím, že toto by mohlo poskytnúť príležitosti všetkým študentom bez ohľadu na to, či sú majetní alebo nemajetní, aby mohli využiť e, takúto možnosť. Pokiaľ ide otázku pána Papa Nikolausa, hovoril o štrukturálnych fondoch, e, na základe ktorých vlády môžu e, budovať svoju infraštruktúru pre vzdelávanie. Žiaľ, pretože štrukturálne fondy nespadajú do môjho portfólia, nemôžem na to odpovedať, ale určite otázku pod postupím pánovi komisárovi Hanovi, či má nejaké správy o tom, ako sa tieto granty využívajú v členských štátoch a budem vás o tom informovať. Ďakujem. Teraz prechádzame k ďalšej otázke. Eh, a to je otázka číslo 18, eh, ktorá sa týka eh, výsledkov žiakov v členských štátoch EÚ. Pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem pekne, ako iste viete, tak každý členský štát rozhoduje o tom, ako organizuje svoj systém vzdelávania. Toto je v súlade s článkom 165 o fungovaní Európskej únie. Komisia v každom prípade spolupracuje s členskými štátmi, snaží sa podporovať dobrú výmenu praxe. Ako vyplýva stratégie do roku 2020 je zásadné pre budúcnosť EÚ, aby sme mali inkluzívnu znalostnú spoločnosť. To znamená, že dôležité je reformovať, modernizovať vzdelávacie systémy, aby boli najlepšie na svete. Štúdia PISA, ktorú vykonáva OECD, je hodnotným zdrojom informácií. Posledná štúdia e, zverejnená v roku 2010 ponúka taký zmiešaný náhľad na členské štáty. Sú tam určité znaky, náznaky toho, že sa zlepšil systém v niektorých oblastiach, ale že je nutné ešte vykonať veľa práce. Tieto výsledky sú veľmi dôležité pre budúcu výmenu medzi komisiou a členskými štátmi. Európske benchmarky, ktoré boli schválené radou v máji 2009, sa zameriavajú na primeranú úroveň vlasti vzdelávania, matematiky a prírodných vied – Dôležité je, aby čo najviac ľudí ukončilo sekundárne vzdelávanie. Počet tých, ktorí nedokončia, sa musí znížiť. Chcela by som vám teraz prečítať niečo zo správy PISA, čo je veľmi zásadné. Ten podiel žiakov, ktorí dosiahli horšiu úroveň čítania, kde nastal, po, nastal mm, zhoršenie z 20% 24, Dôležité je, že ten benchmark, ktorý hovorí o tom, že ten podiel sa má znižiť na 20 z 20 na 17 nebol e, naplnený. Podiel žiakov, ktorí dosahujú zlé výsledky v prírodných vedách a v matematike, e, klesol. V oblasti prírodných vied sa dosahujú lepšie výsledky ako v matematike a dnes tie výsledky sú lepšie v prírodných vedách ako v matematike ak rok 2006 bude použitý ako východisko, Európska únia je na dobrej ceste, čo sa týka pokroku do roku 2020, aby sme znížili ten benchmark tých, ktorí dosahujú zlé výsledky. Čo sa týka týchto troch disciplín, 25 členských štátoch, pre ktorú sú v dispozícii tieto údaje, 22,5 percento bol ten podiel tých, ktorí dosali zlé výsledky v roku 2006, roku 2009, ich podiel klesol na 19,6 Takže vidíme, že v priemere Európska únia dosiahla istý pokrok. Komisia samozrejme bude analyzovať výsledky štúdie PISA a zverejní svoje závery v najbližšej výročnej správe o benchmarkoch roku 2011. V novembri 2010 Rada vyzvala komisiu a radu, aby spolupracovali v oblasti e, vzdelávacích kurikulum. Dôležité je pomôcť žiakom a študujúcim, podporiť motiváciu, dôležité prekonávať e, rozdiely e, v rodovej oblasti, Dôležité je dosiahnuť dobré zručnosti a znalosti, dôležité zamerať aj sa aj na učiteľov a dôležité je mať kvalitných učiteľov. A rada sa rozhodla, že vytvorí skupinu na vysokej úrovni, ktorá sa bude zaoberať alfabetizáciou, gramotnosťou a táto vysoká skupina začne pracovať 1. februára. Navrhne politiky, ktoré sa budú upierať o najlepšiu prax výskumu a pomôže členským štátom, aby zlepšili efektívnosť e, získavania základných zručností v rámci hľadovej stratégie. Táto skupina ukončí svoju prácu a zverejní správu v polovici roku 2012. Čo sa týka tematickej skupiny, ktorá sa zaoberá technológiou, matematikou a prírodovednými vedami, táto skupina pracuje, je tu o vzájomnú výmenu dobrej praxe. Táto tematická skupina bude šíriť rozhodnutia, aby sa zlepšila situácia tých, ktorí majú zlé, zlé výsledky na národnej úrovni. Chcel by som zdôrazniť, že program celoživotného vzdelávania Comenius sa zameriava na priority, ktoré sa týkajú motivácie v oblasti matematiky a prírodných vied a snažia sa zlepšiť gramotnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hovorí pán predseda. Pani otázka, pani Mikulíne. Ďakujem pekne, pán komisár. Pardon, pani komisárka, ďakujem vám za vašu odpoveď. Mám otázku. A zda by ste mali nejaké údaje, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín, kde vlastne výsledky žiakov sú dosť nedostatočné. Aké sú dôvody? Finančné alebo nejaké štruktúrálne problémy? Ďalšia otázka. Prečo si myslíte, respektíve aký je váš názor na základné vzdelanie? Pretože táto štúdia sa zameriavala na žiakov eh, v tých vyšších triedach, eh, teda pokiaľ ide o, o nižšie triedy, poprosíme. Odpoveď? Môžem vám poskytnúť všetky detailné údaje z členských štátov. To sme neanalizovali, proste to nie je naša úloha, aby sme skúmali, prečo v niektorých štátoch je to horšie než v iných. Ale v podstate už počas tejto našej práce sme vymieniali to, čo sa týka tej správnej a osvedčenej praxe. A od roku 2006 eh, sme zaznamenali v viacerých krajinách veľmi dobrý pokrok, pokiaľ ide o príslušné ukazovatele. Pokiaľ ide o základné školy, o prvý stupeň, tak žiaľ nemáme štúdia, štúdie, ktoré by sa dali pripodobniť eh, tejto štúdii PISA. Proste neexistuje takáto štúdia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka, za odpoveď, ktorá bola stručná a k veci. Teraz pristupujeme k otázkam pre pani Kruz. Obávam sa, že dosť meškáme v programe. Máme ešte 6 minút a odpovede, otázky presnejšie pre dvoch komisárov. Čiže otázka. Pán Pápa Nikolaju a pán Krödy, ospravedlňujem sa. Ďalej pán Posled a pán pre pani Kalas majú otázky. Ostatným sa ospravedlňujem. Takže pán Papa Nikoleus, otázka pre pani Krus. Ak je pripravená, nech sa páči, pani komisárka. Poprosím o stručnosť, hovorí pán predseda. Mrs. Cruz, you have the floor. Pani komisárka, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Oznámenie komisie o digitálnej agende pre Európu a o pláne e, v rámci stratégie 2020. To je otázka, ktorá sa týka pokroku, ktorý sa má dosiahnuť pre Európu a Európanov do roku 2030. Ale samozrejme, v roku 2020 napríklad chceme zabezpečiť, aby všetci Európania mali prístup k rýchlemu internetu a chceme aspoň 50 domácností v Európskej únii, aby mali prístup k rýchlemu internetu na úrovni 100 megabitov za sekundu. Samozrejme, je tu uh, určité riziko, samozrejme, vzhľadom na to, že uh, povedzme väčšina sietí je sústredená do ústobývaných obývaných oblastí a niektoré vzdialenejšie regióny nie sú dostatočne pokryté Samozrejme, máme záujem o integ- na integrácii týchto moderných technológií a tie najnovšie údaje ukazujú na to, že 67 e, majú, škôl má prístup ku širokopásmovému internetu a vlastne toto raz, číslo rastie, aj pokiaľ ide o husto i zriedko obývané v oblasti 73,7%, respektíve 60,6%. To sú tie údaje pre uvedené oblasti. Sú to respektíve riedko obývané. Vychádzame zo spoločného rámca týkajúceho sa vnútroštátnej a regionálnej politiky. Proste e, táto politika má viesť ku zníženiu nákladov na zavádzanie širokopásmového internetu na celom tomto teritóriu a preto je potrebná lepšia koordinácia a znižovanie administratívnej záťaže. Komisia už koná v oblasti investícií do vzdialených oblastí a regiónov. Je to v rámci koheznej politiky EÚ 2,3 miliard eur pre obdobie 2007 až 2013 sa e, proste táto suma vyčlenila na tento účel. Okrem toho je tu aj plán obnovy a tam sa hovorí o 360 miliónoch eur pri rozširovaní širokopásmovej siete v regiónoch EÚ. Čiže tento balík širokopásmového internetu vlastne povedie aj k zracionalizovaniu financovania e, do roku 2014 a bude sa lepšie využívať vlastne aj ten hardware, ktorý existuje v danej sfére. A samozrejme, tu sa využijú prostriedky EÚ EU a Európskej investičnej banky. Čiže už v roku 2011 očakávame ďalšie zdroje z týchto, teda ďalšie prostriedky z týchto zdrojov. Navrhuje sa napríklad zvážiť tzv. princíp digitálnej gramotnosti, aby to bola jedna z priorít v rámci nastávajúceho programovacieho obdobia v rámci EÚ. Čiže ide o kompetentnosť e, a kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti. To je dôležité aj z hľadiska vzdelávania. Vzdelávanie je nesmierne dôležité aj v rámci posilňovania a rozvoja týchto digitálnych kompetencií a zručností, aby žiaden región neostal pozadu. Hovorím tu o období od roku 2006. V podstate zatiaľ len 67 škôl má prístup ku e, širokopásmovému internetu. Takže sú tu veľké rozdiely medzi e, jednotlivými štátmi aj medzi oblastiami, ktoré sú husto, respektíve riedko obývané. Takže e, koncom tohto roka vám poskytneme potom presnejšie nové údaje. Ďakujem pekne. Otázka, pán Papa Nikolau, 30 sekúnd. Ďakujem pekne za slovo, pani komisárka. Ďakujeme vám za Ďakujem za túto vyčerpávajúcu odpoveď. Ja by som e, chcel e, zareagovať na to, čo sa povedalo. Áno, mám tu na mysli stratégiu Európa 2020 a cieľ jednotného digitálneho trhu pre domácnosti aj e, firmy. A, čiže rovno, rovnosť prístupu, ale vy sám na rôznych vypočutiach a stretnutiach s príslušnými výbormi, napríklad výborom pre vzdelávanie, ste hovorili, že v nadchádzajúcich nadchádzajúcich piatich rokoch budú potrebné, eh, asi, bude potrebných asi 5000 ďalších eh, miest v tomto eh, sektore. Ste si istí, že budú tieto miesta rozdelené rovnomerne s tým, že nebudú niektoré geografické regióny vylúčené? Odpovedie áno. To je veľmi dobré. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz prechádzame k otázke pána Elboda, ktorá sa týka horúcej linky e, stratených detí. Nech sa páči, pani komisárka. Pán predseda komisia zdieľa názor pána poslanca, že Ehm, implementácia zavádzania horúcej linky 116 tisíc eh, je veľmi dôležitá a v tomto smere je potrebné zrevidovať eh, viaceré pravidla, eh, predovšetkým príslušný článok smernice o službách, podľa ktorého všetky členské štáty musia zabezpečiť, aby mali všetky členské štáty, respektíve všetci občania prístup k takejto linke, na ktorej by mohli nahlásiť e, nezvestné deti. E, e, takže členské štáty majú povinnosť transponovať do 25. maja 2011 túto legislatívu do svojej vnútroštátnej legislatívy. Komisia prijala oznámenie o tejto európskej horúcej linke pre nezvestné deti. Cieľom tohto oznámenia je e, opätovne vyzvať členské štáty, aby prioritne zaviedli horúce linky pre nezvestné deti. To platí pre celú úniu, ktorá musí Eh, poskytnúť praktickú podporu členským štátom, aby si mohli vymieňať najlepšiu prax a aby sa eh, takisto eh, optimalizovali prevádzkové a telekomunikačné náklady na túto linku. Musia sa dodržať isté e, minimálne spoločné normy, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu tejto linky v celej EÚ, aby rodičia a deti mali prístup k rovnako kvalitnej linke bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. E, e, túto záležitosť koordinuje moja kolegyňa pani Redingová. Ďakujem. Pán Ward, v minulosti ste hovorili, že nedostatočné informácie sú bariérou pre e, zavedenie týchto liniek v niektorých členských štátoch. Čo robíte preto, aby ste tieto prekažky e, odstraňovali a napokon aké možnosti majú tie členské štáty, ktoré majú problémy s jej financovaním, s financovaním tejto linky? Ako majú zabezpečiť jej prevádzkovanie? Pani komisárka. Samozrejme, snažíme sa spraviť všetko preto, aby táto linka, ktorú spomínal poslanec, fungovala, aby o tom všetci vedeli. Samozrejme, náklady sú jedným z faktorov, ale nie pre samotnú linku. To je najmenšia časť problému. Problém je to, čo sa s tým bude robiť následne. A práve to je vec, na ktorú sa musíme zamerať, nie na tie náklady. My monitorujeme situáciu, snažíme sa pomôcť členským štátom v rámci implementácie. Sme si vedomi toho, že oni musia prijať iniciatívu, musí sa to stať súčasťou národnej legislatívy. Sme si vedomi toho, že iste v dnešnej situácii, kde máme finančnú krízu, je pre členské štáty samozrejme zložité nájsť určité riešenie využitia tejto možnosti. Sú tu určité organizácie, ktoré dostali pre niektoré projekty financovanie z úrovni, úrovne EÚ, ale financovanie EÚ nie je myslené tak, že má pokryť operačné prevádzkové náklady. Je to iba pomoc pre implementáciu a čo sa týka e, tejto linky, samozrejme je to určitý projekt, kde musí, musia sa hľadať kreatívne riešenia a národné vlády by mali byť rozhodne kreatívne aby našli rozpočtové zdroje, aby využili aj možnosti, ktoré ponúkajú súkromné spoločnosti, aby v konečnom dôsledku tu existovala táto možnosť, aby fungovalo to, čo všetci chceme, aby fungovalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani komisárka, za tento komentár. Dostávame sa teraz otázke na pána Kalasa. E, autorom otázky pán Posel. Ide tu o alpské železničné magistrály. A nech sa páči, pán Kalas, keď sa usadíte, dávam slovo. Potom bude otázka pána Higginsa, to bude posledná otázka tohoto večera. Je mi ľúto, že tak vyšlo. Nech sa páči, pán Kalas, máte slovo. Vážený pán predseda, poslankyne poslanci, prekonať Alpy a ako to vykonať, to je zásadná otázka, zložitá otázka. V súčasnosti to nevyzerá veľmi dobré. Je to zložitý finančný kontext Brnerského železničného tunela, ale napriek tomu sa na riešení pracuje. Je to prioritou komisie v rámci toho, ako sa pripravil rozpočet pre TNT vo výške 10 miliárd. Musím povedať, že uskutočnilo sa stretnutie mimoladnej Rakúsko-Talianskej komisie 19. novembra 2010, pričom tam bol aj európsky koordinátor pán Pat Cox toto viedlo k značnému pokroku. Rakúsko a Taliansko potvrdili dohodu na nákladoch, ktoré súvisia s Brenským tunelom výška 8 miliard eur. Rakúsko sa snažilo vykonať zlepšený pracovný plán, aby sa začala prípravná práca, aby sa mohol tunel zrealizovať v roku 2011. Taliansko sa rozhodlo začať pracovať, sú tam určité záruky pre prevzatie nákladov počas celej stavebnej fázy. Druhá správa o pokroku sa bude týkať prístupových komunikácií na obidvoch stranách. Taliansko odsúhlasilo, sa má vybudovať prístup z juhu a pokrok sa dosiahol na rakúskej strane, teda prístup zo severu. A má sa to ukončiť do roku 2013, možno aj skôr. Potom to cezhraničné prepojenie medzi Rakúskom a Nemeckom. Ten, tam je cieľ, aby sa to ukončilo do roku 2012, najneskôr. To sa pravdepodobne nedosiahne. Práca na, na nemeckej strane sa nezačne skôr ako v roku 2012 a očakáva sa, že budú trvať práce 3 roky. Rakúsko, eh, Nemecko v roku 2010 zverejnilo e, správo o hodnotení investícií, kde e, pozitívne hodnotili prepojenie Mníchov a hranice. Mnichová hranice s eh, Rakúskom, celý úsek sa má elektrifikovať. Ďalší krok bude memorandum porozumení medzi Nemeckom a Rakúskom. Bude tu ďalšia fáza, kde sa začne plánovací proces. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne a teraz pán Poselt. Ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne za dobrú odpoveď, pán komisár. Tá druhá časť odpoved- otázky ešte nie je zodpovedaná. Ide tu o prepojenie Mníchov, Mildor, Freilassing. To je súčasť magistrály z Parížu do e, Budapešti. Toto je veľmi dôležité, pre všetkým kvôli e, priemyselnej oblasti Bavorsku. A tá, tá trasa k Brenneru je preťažená aj z Rosenheimu, preto je dôležité, aby Mníchov, Müldor, Freilassing, Salzburg sa rozšíril. Toto je veľmi dôležité a ja by som vás chcel poprosiť, či považujete za možné, aby sa pri najbližšom finančnom výhľade poskytli ďalšie prostriedky, lebo je to zahraničný projekt. Ďakujem. Mr. Chuntis. Pán Čuntis, ďakujem pekne. Pán predseda. Tu som predu, pán komisár. To, čo sa deje v Alpách, je veľmi dobré, ale pozrieme sa do Grécka. Tam situácia vyzerá tak, že grécka vláda skutočne musí vykonávať škrty a to znamená, že Grécko vlastne bude odpojené od siete a to znamená, že sa hovorí častokrát o zadlžení, gréckych železníc. Ako chcete hodnotiť tento vývoj, že e, sa neustále krátia prostriedky v strojárenskom priemysle? Jednoducho je tu názor, že je nutné zabezpečiť kofinancovanie. Dobre, no myslím si, že bavíme sa o Alpách, ale nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, čo sa týka Grécka. Nie som v stave zodpovedať, nepoznám tie detaily, nedostal som žiadnu informáciu o týchto problémoch, čo sa týka Mnichov, Müldorf, Freilassing, Salzburg, prioritnom projekte číslo 17, to vám môžem zodpovedať, prebieha to. Zahájilo sa to v roku 2007. Niektoré čiastkové práce sú ukončené. 19. apríla 2010 sa začalo pracovať na dvojkolajovom prekonaní rieky. Je tu plán na obnovu konjunktúry vo výške 11,7 miliárd. Takže musím povedať, že hýbe sa to a nemyslíme si, že by to bol nejaký veľký pro, eh, problém v súčasnosti. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k otázke 23 pána Higginsa, písanie a posielanie čítanie SMS-iek počas šoferovania. Pán Kalas, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, vážené pani poslankyne, pani poslanci. Pokiaľ je o posielanie SMS-iek počas šoferovania, je to veľmi nebezpečná aktivita. V roku 2009 komisia vydala správu o používaní mobilných telefónov počas jazdy a to je publikované aj na webovej stránke Europa Road Safety, teda webová stránka venovaná bezpečnosti cestnej premávky. Všetky členové, členské štáty majú legislatívu, ktorá aspoň implicitne zakazuje vlastne posielanie SMS-iek a používanie internetu počas šoférovania, počas vedenia motorového vozidla. Čiže vlastne príslušné e, predpisy hovoria o tom, že vlastne vodič má byť plne sústredený na vedenie vozidla počas jazdy. A komisia nemá záujem na to, aby vlastne zavadzala celoeurópske nejaké nové predpisy, ktoré sa týkajú tejto témy teda to, čo, čo sa týka vedenia motorového vozidla. Myslím si, že členské štáty dokážu zvládnuť túto tému náležitým spôsobom aj sami. Ďakujem. Otázky pán Higgins a potom pán Kelly. Pán Higgins, nech sa páči ako prvý. No, troška ma sklamalo to, čo povedal pán Kalac. Je veľmi dôležité práve to, aby štáty kooperovali medzi sebou a preto by e, mala byť snaha dosiahnuť určitú dohodu medzi nimi. Potrebujeme práve znížiť prípady smrti, umrtí na cestách a aj zranení na cestách. A práve jednou z nových technológií, ktoré vlastne rušia e, alebo vyrušujú pri jazde, je posielanie SMS-iek. A rôzne členské štáty majú rôzne predpisy v tomto smere. A preto je pre mňa sklamaním, že pán komisár nám nevie povedať viac k tejto veci. Ďakujem. Pán Kelly má slovo. Pán predseda, by som doplnil to, čo povedal pán Higgins. Je to vážna téma a ja zdieľam jeho obavu, pokiaľ je nedostatok entuziasmu zo strany komisie, aby sa zabezpečila tá správna prax. A rád by som ho požiadal teda, prečo sa EU aspoň nepokúsi povzbudiť členské štáty, aby mali rovnaké pravidlá a predpisy celkovo v rámci EÚ a aby sa presadzovali v zájome ochrany životov a bezpečnosti na cestách. Pán komisár? Aha, pardon, ešte pani Ajla, 30 sekúnd. Áno, len ak dovolíte, chcem informovať kolegov, že vlastne som spravodajkynou, ktorá sa týka návrhu e, ohľadne otázky a chceme vlastne e, predložiť komisii aj e, celý zoznam porušení predpisov v dôsledku používania mobilných telefónov. Ale žiaľ, vlastne sa nám nepodarilo ani v rade, ani E, teda dosiahnuť to, že by nás podporila aj Veľká Británia a Írsko. A možno parlament by mohol situáciu vylepšiť a možno rada. Teda prepačte, prerušuje pán predseda rečničku. Pán Kalas, nech sa páči, máte slovo. Be- berem. Ďakujem veľmi pekne. Akčný plán cestnej bezpečnosti je veľmi vysokou prioritou pre komisiu a skutočne priniesol aj obrovský pokrok, pretože zásadným spôsobom sa znížila nehodovosť v Európe. V mojej vlastnej krajine začiatkom 90. rokov zahynulo 400 osôb, minulý rok 78 Čiže e, a pritom sa takmer desaťnásobne zvýšil počet vozidiel. E, to je veľmi dôležitá skutočnosť. Veľmi pekne ďakujem za e, to, že ste nás upozornili na dodržiavanie cestných predpisov a ich rešpektovanie, aj keď dôjde k ich porušovaniu v zahraničí. Je to veľmi dôležitá e, vec aj pre nás a e, prijali sme v tomto smere rozhodnutie. Nemyslím si, že riešením je e, zvyšovanie počtu celoeurópskych predpisov. To nie je všeliek, ale hoci sú tu isté požiadavky v tomto smere, na druhej strane sme kritizovaní, že týchto predpisov je príliš veľa a e, pre e, komisiu je verejná mienka v členských štátoch e, rovnako dôležitá aj pokiaľ ide o dodržiavanie dopravných predpisov v takomto cezhraničnom ponímaní. Ďakujem veľmi pekne. Týmto končím naše zasadnutie do 9. hodiny.